sa veci budú ďalej vyvíjať. Myslím, že naša téma je už vyčerpaná. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. E, teraz pustíme verejnosť a expertov, aby sme mohli pokračovať v diskusii na schôdzi výboru. Abierta. Así que si están todos de acuerdo, eh, vamos a probar. A ak súhlasíte, tak schválime program dnešnej schôdze. E, verejnej schôdze. Začíname situáciu v oblasti ľudských práv e, na východe Ukrajiny a na Kryme. To sú okupované územia. Ja som veľmi rada, že sme túto schôdzu mohli pripraviť s našimi kolegami pánom Plenkovičom, ktorý je predsedom delegácie Európskeho parlamentu a s Ukrajinou. Pán Plenkovič e, na tom trval a my chceme preukázať záujem nášho podvýboru pre ľudské práva, e, o ľudské práva ako celok v celej krajine. Ukrajina je kľúčovým partnerom Európskej únie a chceli by sme, prerušila sa reči, analyzovať E, porušenia ľudských práv, ku ktorým došlo v priebehu tohto roka. E, veľmi nás znepokojuje to, čo sa deje na Kríme. Uvedomujeme si, že v Kieve sú tiež problémy a nechceme vlastne taký zjednodušený prístup k tejto situácii. Práve naopak, chceme byť čo najkomplexnejší a preto je tu za predsedníckým stolom aj pán Plenkovič, aj experti zatiaľ, teda je tu jeden expert, druhý je na ceste. Máme tu pána Simona Prašivili, ktorý je e, z, z mimovládnej organizácie, ktorá sleduje dodržiavanie ľudských práv a vyprávo, vypracovali správu o dodržiavaní ľudských práv v konfliktných oblastiach. Máme tu takisto ďalšiu organizáciu, ktorá spustila nový projekt, ktorá sa snaží e, opísať porušovanie ľudských, ľudských práv na e, Krymskom poloostrove od e, kedy tento ostrov bol anektovaný Takže ja dám najskôr slovo pánovi Plenkovičovi, ktorý je spoluorganizátorom e, tohto zasadnutia. Páči sa. Ďakujem, milá Elena, e, vážení komis, kolegovia. Toto je taká úvodná časť našej schôdze. Bolo to veľmi zaujímavé. Bol to taký úvod do e, situácie na Ukrajine a ja som mne bolo veľkou cťou, že som v priebehu roku 2015 po zverejnení prvých spoločných odporúčaní vo februári tohto roku a e, po e, dohode s našimi ukrajinskými kolegami, že vlastne výbor pre, podvýbor pre ľudské práva sa bude pravidelne zaoberať e, situáciou v oblasti ľudských práv na Krymskom poloostrove a v Luhansku. No a ja som svoje úsilie spojil aj s príslušnými aktérmi tak, aby som mal čo najlepší prehľad a čo najlepšie argumenty. Takže aby som e, situáciu v oblasti ľudských práv čo najdokonalejšie e, charakterizoval Bohužiaľ musím skonštatovať, že sme boli svetkami vojnových zločinov. Najmä v oblasti Donbasu a my teraz privítame dvoch expertov, ktorí sa permanentne e, týmito otázkami zaoberajú pán Propoškvíri a pán Bayer. Either context of our efforts to E, ktorí vlastne nás budú informovať o tom, ako sa dodržiavajú tieto minské dohody a my v rámci e, tejto situácie ale nemôžeme zabúdať na to, čo sa deje v oblastiach, ktoré sú mimo kontroly Ukrajiny. E, vo výbore, v spoločnom parlamentnom výbore sme rozoberali túto situáciu. A teraz sme tu na to, aby sme si vypočuli expertov a potom budeme hovoriť s kolegami. Ešte raz sa chcem poďakovať za to, že, že teda máte záujem. Ďakujem. Ja si myslím, že všetci už viete, že Výbor pre ľudské práva pracoval na rozličných témach, ktoré súvisia s Krymom a rozhodli sme sa sledovať e, veľmi pozorne vývoj situácie v tejto oblasti. Teraz dám, dám slovo pánovi e, Simonovi Papašvilimu z e, mimovládnej organizácie Medzinárodné partnerstvo pre ľudské práva, e, aby nám popísal, aká situácia, k aké situácii dochádzalo v tých konfliktných oblastiach Máte niekoľko minút, už viete, že v parlamente máme málo času, takže ale my vás chceme vypočuť, nech sa páči. Uh, good morning everyone. Uh, thanks for this opportunity. Prajem všetkým príjemné dopoludne. Ďakujem za túto príležitosť. Takže my sme si rozdelili medzi sebou úlohy. Ja budem hovoriť viac menej o situácii ľudských práv v Donbase a on pokrie to, čo sa deje na Kryme. Dovolte, aby som začal tým, že by som sa predstavil. Pracujem pre Medzinárodné partnerstvo pre ľudské práva, ktoré je mimoradná organizácia, ktorá má sídlo v Bruseli, ktorá spolupracuje s organizáciami pre ľudské práva z bývalého Sovjetského zväzu a Ukrajina je jednou z krajín, ktoré pokrývame. Keďže udalosti odhalili, keď sa začali udalosti začali my sme už od novembra 2013 boli, obracali sa na nás ukrajinskí občania s požiadavkou aj a, um, o pomoc aj obetiam, aj aby získali viaceré informácie, takisto aby sme aj um, pomohli v vyšetrovaní udalostí a potom, keď eh, bol sa Majdan skončil, požiadali nás o to, aby sme preskúmali, že čo sa deje aj v Donbase. Ja teda pochádzam z krajiny, ktorá nie je až tak ďaleko od Ukrajiny, je z Gruzínska. A táto krajina tiež eh, trpela s nimi agresívnymi um, konaniami Ruskej federácie v roku 2008 ako právnik alebo obhajca ľudských, ako aj právnik oblasti ľudských práv som pracovala asi 3-4 roky s obeťami tohto konfliktu, dokumentovala som trestné činy a spolupracovala som aj s Medzinárodným súdnym, e, súdom pre z, z e, vyvodenie zodpovednosti, takže máme osobné skúsenosti. A my sme chceli pomôcť našim ukrajinským kolegom, vytvorili sme veľký tým pozorovateľov. Je tam asi 25 ľudí, ktorí každodenne pracujú na Ukrajine, aby získavali informácie a dôkazy o veľkých porušeniach ľudských práv a takisto aj o zbojnových zločinoch a zločinoch proti ľudskosti. Náš tým začal pracovať eh, už eh, asi pred eh, viac ako rokom a počas tohto obdobia sa nám podarilo vykonať eh, viac ako 40 misií a naši, naše monitory um, získali viac ako 400 um, eh, svedeckých vypovedí od účastníkov týchto zločinov. My v podstate sme, pôsobíme na e, území, ktorý je pod kontrolou ukrajinskej vlády, pretože väčšina členov nášho týmu sú Ukrajinci, ale snažíme sa riešiť aj problémy na druhej strane, aby, pričom zapájame do toho zástupcov ruskej občianskej spoločnosti, ktorí majú možnosť dostať sa do, e, na územia kontrolované Rusmi, teda Donbass. A tiež tam sme vykonali viaceré misie. Výsledkom týchto misií a zistení je táto správa, ktorú mám tu v ruke e, je k dispozícii aj v príchode k dispozícii. Môžete si ju stiahnuť aj z našej webovej stránky. Táto správa predstavuje analýzu či možno syntézu všetkých dôkazov, ktoré sme získali a nebudem hovoriť detálne, o tejto správe, lebo je pomerne odborná, právnická a tí, ktorí z vás o to majú záujem, nech sa páči, si ju preštudujte. Ale pokiaľ ide o zistenia, podarilo sa nám identifikovať, že došlo tak k zločinom proti úzkosti, ako aj k vonovým zločinom. Pokiaľ ide o Donbass, väčšina týchto trest, týchto zločinov bolo vykonaných separatistami, ktorých podporuje Ruská federácia a správa takisto obsahuje aj viaceré dôležité referencie k dôkazom, ktoré naozaj podporujú a preukazujú to, že Rusko je otvorene zapojené do tohto konfliktu. Však eh, žiaľ, počas našej práce sme tiež sa stretli aj s určitými zločinmi, ktoré eh, boli spôsobené dobrovoľnými eh, bojovníkmi z ukrajinskej strany. Teraz by som prešiel k popisu určitých detajlov, pokiaľ ide o útaky na civilistov a civilné objekty, vrátanie incidencov a Polnovacha alebo v Mariupole alebo v Krimatorsku, ktoré vlastne e, to boli pôvodne územia, ktoré boli pod kontrolou e, separatistov a tam došlo k úmrtiam civilistov a náš e, tým bol schopný dokumentovať pomerne detailne túto situáciu tak, aby sme mohli preskúmať tento dlčin a aby sme mohli aj určiť, odkiaľ priš, prišli páchatelia. Takže pokiaľ ide o um, zločiny proti ľudskosti, mali sme tu aj trestné stíhanie, ktoré v podstate bolo proti donbaskej obyvateľstvu, ktoré sa dá identifikovať ako proukrajinské, ale aj také, ktoré nepatrí do ruskej pravoslavnej církvy. A tieto zažívali stíhanie rôznych e, formách, e, e, bolo nelegálne odňatie, čiastočné odňatie slobody, e, mali sme takisto asi 30 prípadov týrania a dosť e, oveľa viac nehumaného či neľudského zaobchádzania a ponižovania. Týmto došlo v rôznych časoch. Nebudem teraz hovoriť prídloho o týchto právnych otázkach. Skôr by som chcel vyjadriť to, čo sa týka otázky zodpovednosti. Čiže na jednej strane sú to pomerne závažné eh, zločiny, ktoré boli spáchané na území Ukrajiny, na druhej strane sme nevideli zatiaľ veľmi veľa takého skutočného šetrenia, vyšetrovania. A hovorím o vyšetrovaní zo strany ukrajinských orgánov, pretože neberme, nerobme si ilúzie, že Rusko si to všetko vyšetrí a keďže oni za, odmietajú to, že sú zapojení do Donbasu, tak v podstate jediný, jediné ukrajinské orgány sú tie, ktoré môžu toto riešiť e, seriózne. A prebieha si celkovo 8 tisíc vyšetrovaní, ktoré boli otvorené vo vzťahu k udalostiam e, v Donbase to, čo robia ukrajinské orgány, ale tiež vieme, že zatiaľ žiadne z týchto vyšetrení vlastne nie je priamo v otázkach eh, porušovania ľudských práv, tak ako sú zadefinované v ukrajinskej legislatíve. Tie sa skôr čítajú udalosti ako napríklad eh, nesúladu s eh, určitými vojenskými povinnosťami, dezertáciou a podobne. Čiže my, čo chceme vidieť z ukrajinskej strany, je, aby tieto eh, eh, obvinenia vyšetrili, eh, pretože sú to naozaj závažné trestné činy, trestné činy proti ľudskosti. A tiež dúfame, že ukrajinské orgány obdržia aj dostatočnú podporu zo strany EÚ. Vieme, že EÚ je veľkým podporovateľom reforiem justície na Ukrajine avšak zatiaľ doteraz sa tejto otázke dostatočne nevenovalo. Nevenovala pozornosť, dúfame, že dojde k zmene na bližších mesiacoch. Ehm, úrad generálneho prokurátora na Ukrajine potrebuje naozaj posilniť svoje kapacity z hľadiska vyšetrovania zločinov medzinárodného charakteru. Doteraz bolo jedným z problémov to, že vyšetrovanie týchto obvinení boli fragmentované medzi rôzne jednotky úradu generálneho prokurátora, ministerstva obrany, ministerstva vnútra a bezpečnostnej služby. Každý má iné kompetencie, iné kapacity, čo si vyšetrovať a rôzne prípady, čiže je tu veľká taký nedostatok koordinácie medzi všetkými týmito inštitúciami a agentúrami, aby sme chceli e, požiadať ukrajinské orgány, aby vytvorili jednu koordinačnú jednotku na vysokej úrovni, ktorá by prevzala túto, tento problém. A posledná ešte pripomienka, prvnež skončím my by sme chceli požiadať poslancov Európskeho parlamentu, aby podporili európske, e, ukrajinské orgány, pokiaľ ide o ratifikáciu e, štatútu, pretože ako viete, Ukrajinský e, ústavný súd uznat článok 124 Ukrajinskej ústavy, ktorý sa týka imunity, ale to neposkytuje právny priestor pre ratifikáciu. My Vieme, aj prezident Porošenko nedávno vydal návrh zákona k zmene ústavy, ktorá obs, ktoré obsahujú aj tento návrh, ale podľa tohto návrhu e, zmena vstúpi do platnosti za 3 roky. A toto odôvodnenie zatiaľ nám nie je celkom jasné, že prečo. Dúfame, že článok 124 e, ústavy bude čoskoro pozmenený, tak aby e, Ukrajina mohla Eh, ratifikovať eh, štatút a dúfame, že ukrajinské orgány takisto budú plne spolupracovať eh, s úradom generálneho prokurátora aj tohto súdu. A ešte posledná pripomienka. Medzinárodný súd má pomerne obmedzené kapacity a nemôže nahradiť národné justičné systémy a národné vyšetrovacie možnosti, takže dúfame, že ukrajinská vláda naozaj vezme do úvahy tú, to riešenie týchto trestných činov seriózne a naozaj, že dojde ku konkrétnym výsledkom a dojde k potrestaniu páchateľov na všetkých stranách. Ďakujem pekne. Predsednička, ďakujem pekne, pán. Ďakujem, pán Papašvili. A teraz dám slovo nášmu ďalšiemu expertovi z organizácie SOS Krim. Ako som povedala, eh, dok- ich projekt dokumentuje veľmi presne porušovanie ľudských práv na Krímskom polostrove. Je to pán Variev, nech sa páči, dávam vám slovo. Yes, it's okay. Yeah. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem Simon za prvú časť našej prezentácie. V prvom rade chcem povedať niečo o sebe. Som Spolupracujem s Tatars krímskymi tatarskými organizáciami a samozprávou. Teraz je to e, taká vedúca inštitúcia krímskych Tatarov. Žiaľ je ale v Kieve, pretože podľa ruských zákonov je to takmer zakázaná organizácia v Rusku a teda konkrétne aj na Kryme. Po druhé, zastupujem ukrajinskú mimovládku, ktorá sa nazýva Crimea SOS. A väčšinou riešime vnútorne presídlené osoby z Krymu. A samozrejme, je to široká organizácia, ktorá sa zaoberá najmä východo-ukrajinskou oblasťou. They are present uh, in continental Ukraine. Um, so, uh, I would like to start my Takže by som chcel začať svoju prezentáciu ľudskoprávnym rozmerom uh, krímskych Tatarov. Historicky, ako viete, nás deportovali v 44. z Krymu do Strednej Ázie. 50 rokov sme žili v exile a vrátili sme sa na Krym koncom 90. začiatkom e, koncom 80. začiatkom 90. rokoch. Počas ukrajinskej nezávislosti sme boli, tak povediať, z našej vlasti, ale žiaľ sme znovu v ohrození vzhľadom na okupáciu. Moju prezentáciu som napis, nazval ako národ s osudom disidentov, takže sme znovu v tej istej situácii ako predtým, ako počas Sovietskeho zväzu. A všetky tieto metódy a spôsoby, ktoré sme používali počas sovietskej metódy, sa znovu používajú na Kryme Takto je opísaná najlepšie situácia. Je to Mark Levin, ktorý povedal, že krímsky problém je geopolitický problém a súčasne ľudskoprávny problém. Všeobecný prehľad. Krím je to miesto na svete, kde nájdeme takmer e, úplný vyčerpávajúci zoznam porušovania ľudských práv, ak zadržíme charty ľudských práv. Sme intelektuálnou opozíciou, pretože ak porovnáme situáciu v Dombase a na Kryme, tak vidíme rozdiely. Na Kryme máme stabilnú opozíciu a a využívame ne, násilné metódy, tak ako počas sovietského obdobia. Potom je tu systematické plánovanie, prenasledovanie určitých skupín obyvateľstva, najmä krymských Tatarov, diskriminácia, nedostatok zabezpečenia dôstojných životných podmienok, hábanie majetku, Takže je tu problém s ľudskými právami, ale aj to, že nové orgány na Kryme nedokážu zabezpečiť životnú úroveň obyvateľstva po okupácii. Pričom ale slúbili, že po okupácii bude situácia oveľa lepšia, než bola predtým. Potom Krymskí Tatari majú zákaz organizovať oslavy rôznych podujatí, napríklad deportáciu Tatarov v roku 1944. E, Posledné roky nám to nikdy nedovolili. Keď sme sa my vrátili totiž do domoviny na Krym, tak sme mali každý rok oslavu, pripomínali sme si 18. máj ako deň deportácií je to hlavná udalosť našej histórie, modernej histórie. Tisícky Tatarov sa stretávali a pripomínali si našu deportáciu, ale v roku 2014 ruská vláda a krymské orgány zakázali tento túto pripomienku. Potom obyvateľia Krymu majú veľké problémy pri vykonávaní občianských a sociálnych práv. Ide o to, že sa na Kryme nemôžete jednoducho nič nemôžete vyjadriť. Nie je tam žiadna opozícia, ani občanská, ani E, politická. Nemôžete niečo povedať, nemôžete ísť na námestie a niečo povedať na podporu krymských Tatarov. Nemôžete jednoducho povedať, že Krym je Ukrajina. To je zakázané, za to vás budú stíhať. Ešte by som vám chcel ukázať, že moja organizácia, ak by vás to zaujímalo, vypracovala takúto mapu porušovaní ľudských práv na Kryme. A ako vidíte, Takže vidíte tu tie porušovania ľudských práv. Môžete vidieť porušovanie ľudských práv, ku ktorým dochádza od invázie na Krym. Kde došlo k rôznym porušeniam eh, podľa podľa deklarácie ľudských práv a iných dokumentov. Napríklad tu nás si môžeme pozrieť túto situáciu, vidíme, kde sa to presne deje, kde dochádza k takýmto činom a ak máte záujem, môžete si pozrieť takéto hodnotenie týchto porušení. A z psychologického, systematického hľadiska môžem povedať, že na Kryme vidíme to, že poprvé dochádza k ako keby budovaniu hraníc medzi Krymom a Ukrajinou. A vidíte, že sa tu veľmi dobre buduje táto hranica medzi Krymom a Ukrajinou to znamená, že tam zostanú dlho, pripravujú sa na dlhý pobyt. A po druhé, pred mesiacom som bol na Kryme a keď máte strašnú ekonomickú situáciu, strašnú politickú situáciu, občianskoprávnu situáciu, tak kam idete? Môžete povedať, alebo počujete, že Krym a Rusko navždy, že to je všetko v poriadku, je to oslobodenie vašej duše. Ja to nazývam potom ešte kuchynská opozícia. To, čo vidíme teraz, nemôžeme nič povedať, je to zakázané a na Ukrajine je e, veľmi ťažké niečo povedať. Takže vidíme tu vlastne, že ľudia e, e, riešia tieto veci v rodine, v úzkom kruhu, lebo sa boja, bojíme sa hovoriť cez, po telefóne o niektorých veciach. Aj na Facebook sa bojíme dať niektoré veci. A potom ešte hlavnou rukou krímskych síl sú samoobrana ktorú používajú pre osobitné prípady. Je, povedzme, milícia, polícia nechce si ruky špiniť, tak používajú takúto domobranu a potom neznáš, nemajú za to žiadnu zodpovednosť. Využívajú tieto síly a túto mapu môžete použiť a vidíte tu mnohé zneužitia ľudských práv, ktoré robia, robia práve tieto samozvané orgány a ale nie sú upravené zákonom, takže ich môžu použiť na všetko. Áno, môj čas je vyčerpaný. Sí, pero Muchísimas gracias. Veľmi pekne ďakujeme za vašu prezentáciu, ktorá je naozaj dojímavá a v každom prípade nás podnecuje, aby sme naďalej sledovali vašu prácu a chcem vám obidvom poďakovať za to, že ste sem prišli a že tu vykonávate túto prácu, lebo tá je ťažká. Ako vždy nemáme veľa času, pretože ešte máme ďalší bod na programe, ktorý sa mal začať pred pol hodinou, ale dám slovo na 1,5 minútu kolegom. Pán Asevičius, nech sa páči. Thank you, Madam Chairman. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Naozaj oceňujem rozhodnutie výboru DROA, ktoré bolo prijaté už začiatkom tohto roku, aby sa pripravila publikácia o porušení ľudských práv eh, vo východnej Ukrajine a na Kríme. A myslím si, že na toto sa treba sústrediť a potvrdzujú to aj v prezentácie, ktoré sme teraz počuli aby sme pripravili túto publikáciu, aby sa no, tieto informácie šírili. Um, verejnosťou. Mám dve otázky. Jedna vec je, existuje nejakú pomoc, ktorú vám poskytuje EÚ vašim organizáciám a myslím vašim inštitúciám, ktoré zastupujete? A druhá otázka, pokiaľ ide o e, chýbajúcich e, alebo e, nezvestných osobách. Existuje množstvo nezvestných osôb, e, napríklad e, krímskych Tatárov, ktorí sa stali nezvestnými po anexii Ruskom, anexii Krymu Existuje už nejaké vysvetlenie týchto prípadov? Existuje aj nejaká, nejaké šetrenie, ktoré by prebiehalo, aby, sa boli, aby boli potrestaní tí, ktorí sú zodpovední? Ešte kým mám mikrofón, tretia otázka sa týka vzdelávania e, v menšinových jazykoch, osobitne na Kríme. Či došlo k nejakej zmene po anexii a aké e, vzdelávacie a kultúrne práva majú krímsky Tatári, pretože Rusko je ešte stále signatárom Rady Európy. Ďakujem. Ďakujem teraz pán Denis Maker. Ja budem hovoriť po holandsky, ak vám nevadí. Chcem sa tiež poďakovať zo srdca všetkým tým, čo nás informovali o aktuálnej situácii na Ukrajine aj na Kryme. Ja sám som bol dvakrát na Kryme pred anexiou a počul som, že vy ste tam boli pred mesiacom a že ekonomická situácia je veľmi zlá. Aký to má dopad na verejnú mienku? Pretože to referendum malo oficiálny výsledok väčšina za e, pričlenenie k Rusku, ale aká je teraz verejná mienka? Má to nejaký dopad na verejnú mienku? Dokáže Putin udržať situáciu pod kontrolou a teraz Donbass? Tie e, zločiny sú veľmi dobre opísané vo vašej správe. Všetkým kolegom poviem, že sa to oplatí čítať moja otázka je, že či sú tieto zločiny proti ľudskosti vo veľkej miere, pretože takéto musia byť úmyselné vo veľkom množstve a systematické, ale na základe skutočnosti, ktoré ja vidím, môžem povedať áno, ale chcem sa spýtať, že je ta, či sú aj informácie o aktívnej ruskej spolúčasti pri týchto zločinoch, pri svojvoľnom voľnom reagovaní. E, ako sa riešia napríklad vojnoví zajaci? Chcem vám povedať, že čím viac otázok položíte, tak tým zložitejšie to bude pre predsedníctvo a pre expertov odpovedať vám. Prosím vás, sústrete sa na tie otázky, lebo inak nebude možné odpovedať. Well, I've been disappointed so far by the... Ja som doteraz bol sklamaný nedostatkom solidarity, ktorá naozaj sa prejavuje ako v prípade uh, Azerbajdžanu, uh, kde sme vojnu s Azmenskom 20 rokov, videli sme to v Sýrii, kde Turci podporovali džihadistov až, kým zos, až po zostrelení rúského lietadla. A teraz som sa chcel spýtať, či bude nejaká zmena, ktorú je od Turecka voči Rusku a z hľadiska solidarity s tureckým Tatárom. Sabotáž eh, v dodávke elektriny, neviem, kto je za to zodpovedný, či to boli nacionalisti, či tam boli zapojení aj Tatári, či existuje nejaká hrozba, nejaké eskalácie, či e, pomsty z ruskej strany, že by ešte uzavreli aj ten koridor, ktorý je okolo e, Mariupolu a e, potom posledná poznámka, ktorá sa týka židovskej komunity. Dostal som asi pred rokom um, um e-mail od rabína, ktorý tiež hovorí, že sú tu hrozby, že budú vyhnaní aj Židia z Krímu. Neviem, či máme tie nejaké informácie o tom, čo sa stalo so Židmi po, po anexii Krímu Ruskom. Ďakujem, pán Žid. Jedno z, <clears throat> z mojich pytań už... E, Ďakujem pekne. Jednu z mojich otázok už e, položil pán Tenok a to sa týka práve toho, aká je, aký mal aká mala, aký mala vplyv e, situácia na, tých, e, na, na vzťahy medzi e, Tureckom a Ruskom. Ešte by som chcel vedieť aj vašu, váš názor na to, pretože ide o humanitárny problém a sú tam také základné prvky, ktoré sa týkajú kvality života na okupovaných územiach Donbass, Luhansk. Ako to vnímajú obyvateľia? Pretože tí, ktorí mali možnosti, tí vlastne z tohto regiónu odišli a zostalo tam množstvo ľudí práve z takých skupín, ako sú staršie osoby, osoby s postihom, či tá situácia či sa tam nejako trošku, je možnosť túto situáciu zlepšiť, či sa im nie, táto ich situácia nezhoršuje za danej situácie. Ďakujem pekne teraz pani Piri. Ďakujem pekne aj dvom lečníkom za zaujímavé vystúpenia dve otázky k poslednému rečníku o Kríme. Aké e, aké jednoduché či ťažké je dostať sa na Ukrajinu pre mimovládne organizácie, ako napríklad ste vy, asi to nie je také jednoduché. A tá posledná e, blokáda, teda to zastavenie e, nákladu z, na polostrov, čo si myslíte, aký to bude mať vplyv na život civilistov na Ukrajine? Nech sa páči v rovnakom poradí, ako ste vystúpili na začiatku. Dávam vám slovo. Thank you, Madam Chair. I think... Ďakujem, pani predsedajúca. Nuž, myslím, že vieme, že ktoré otázky um, sú, budeme odpovedať bez diskusie, takže ja sa budem najprv venovať otázke, ktorú som e, dostal, teda aké podporu dostávame, dostávame od EÚ. My, naša organizácia je podporovaná z EÚ, to je naš, EÚ je našim kľúčovým donorom, ale to nie je len vyslovene pre ukrajinskú otázku. Ďalšia otázka sa týka nezvestných osôb. Áno, problém pokračuje naďalej, máme naďalej prípady, kedy e, sú ľudia nezvestní, deje sa to v územiach ovládaných separatistami, ale sme zdokumentovali viaceré prípady, kedy k tomuto došlo na ukrajinskom území. Mali sme aj jeden prí, tragický prípad, napríklad rezident Donbasu, osoba, ktorá žila v Donbase a autobusom bola prevedená ukrajinským službou a stratila sa na niekoľko týždňov. A my sme sa nedávno stretli s matkou tejto osoby počas našej misie v teréne a spustili sme aj ako dočasné opatrenie e, e, vyšetrenie a požiadali sme ukrajinské orgány, aby e, ich ho našli a on, on bol prepustený z zadržania a rozhodol sa, že sa vráti do Donecku, Donecka a za niekoľko dní opäť bol nezvestným. Takže takéto prípady možno nie sú až také úplne bežné, ale dejú sa. Však e, rodinní príslušníci nemajú veľké možnosti, ako hľadať svojich e, nezvestných príbuzných alebo kde sa nachádzajú. Potom tu ešte otázka zločinov proti ľudskosti, ako bolo správne poukázané na to, že sú tam určité e, prvky, ktoré sa týkajú takého systematickej povahy útokov voči civilnému obyvateľstva. Keď sa pozriete na našu správu, tak práve všetky tieto prvky sú splnené, čiže my tu máme dočinenie so situáciou, kde nie je možno, že tisícky, ale dokonca milióny osôb je vlastne aktívne perzekovaných kvôli svojim politickým názorom alebo kvôli ich náboženskej identite. Viete, ako 2,5 milióna miliónov osôb vlastne bolo nútených opustiť Donbasský región a žije niekde inde. Ďalej tu bola otázka, ktorá sa týkala kvality života v Donbase. Nuž, kvalita života, áno, je tam veľká chudoba. Ja som tam bol, som tam bol niekoľkokrát a e, na vlastné oči som teda videl, ako fungujú verejné služby. Buď sú zavreté, alebo fungujú veľmi obmedzeným spôsobom. E, to tiež súvisí s tí, ktorí, týka sa to hlavne chorých e, detí, starších, všetky zraniteľné skupiny sa citajú ešte v zraniteľnejšej situácii. A aj keď sa EU, ukrajinské orgány snažia robiť e, veľa pre zlepšenie situácie, e, aspoň tých územiach, ktoré sú pod ich kontrolou, ale situácia je oveľa tragickejšia na tom, tých územiach, ktoré sú pod kontrolou Ruska. Tam nie sú, nefungujú žiadne verejné inštitúcie a tam sme svedkami každodenného bezprávia prakticky. Predsedajúca, ďakujem pekne, pán Berier. Ďakujem za slovo. Bolo by dobre, keby som teda odpovedal za krímskych Tatárov a myslím si, že inteligencia krímskych Tatárov sa snaží e, o to, aby tam prišla medzinárodná misia na Krím, pretože veľmi ťažko sa, také, sa tam dostať naozaj. Veľa otázok o situácii na Kríme súvisí s tým, že máme nedostatok informácií. Mám informácie získavame zvyčajne z médií, ktoré sú e, na Kryme a niekedy možno, že nie sú celkom ideologicky čisté. A po druhé získavame informácie od ľudí alebo z tých tzv. informácií z druhej, druhej ruky. Pozícia krímskych Tatárov. A chceme vedieť, musíme poslať medzinárodnú pozorovaciu misiu a pretože naozaj máme problémy s tým, ako sa tam dostať, prístupom. Ja, keďže moji príbuzní žijú na Kríme, tak ja osobne som sa dostal. Ale v podstate je dosť nebezpečné, keď máte nejakú politickú činnosť, činnosť z oblasti ľudských práv, napokon vám zakážu prístup eh, na Krym, pretože oni nechcú ľudí, ktorí prichádzajú na Krym, aby tam pozorovali, čo sa tam deje. Takže toto je taký celkový pohľad. Aby ste sa pýtali na financovanie? Máme určité fondy, pre prostriedky z EÚ, ale táto mapa, ktorú poskytla Česká ambasáda a niektoré iné organizácie, máme vzťahy aj s inými európskymi e, mimovládnymi organizáciami, aj pomerne aktívne. Ako vidíte, aj práve teraz je, je tu toho príkladom. mi pokiaľ ide o vzdelávanie, tam je dosť zložitá situácia, alebo školstvo, pretože predtým ukrajinská vláda nám umožnila mať asi 12 alebo 20 e, tatarských škôl a teraz už e, sú asi len 4, čiže fakticky nás nutia prejsť na ruštinu. Ak sa pamätáte, Putin raz povedal, že na Kríme e, máme tri štátne jazyky, ukrajinčinu, ruštinu a krímsku tatarčinu, ale v, prakticky máme iba jeden jazyk a tým je ruština, žiadna ukrajinčina ani krímska tatarčina. Aj dokonca Mali sme na, tam dokonca aj tatarské gymnázium, bolo to jedno z najlepších gymnázií na Kryme a predtým uh, bolo to vzdelávanie v ruštine, ale teraz, ale názov bol, že ukrajinské gymnázium. Ďalej, pokiaľ ide o vnímanie verejnosti k, k situácii na Ukrajine. Krímsky Tatári a Ukra- Ukrajinci sa nezúčastnili tohto referenda. Ja si presne pamätám, pretože zvyčajne tí proruskí Ukrajinci cítili, že Ukrajinci e, a Tatári sa nezúčastnili, čiže my sme izolovaná komunita na Ukrajine, e, na Kryme a ťažko sa mi hovorí, lebo preto je to pre mňa dosť emotívne, lebo situácia tam nie je dobrá. E, prakticky týždeň ľudia žili bez svetla, bola to zúfalá situácia, ani nefungovali domáce spotrebiče a podobne. A tí proruskí e, občania sa začali prihovárať e, niektorým Tatárom, ktorí boli proukrajinskými, že to je váša vina, Takže mali sme aj obavy, že či nedojde k pogromom voči krímským Tatárom, pretože vyzeralo, my sme bojovali proti tejto blokáde, nevieme presne, že kto spôsobil tieto problémy v elektrike, alebo odstavil prúd, ale čiže vo obvinili z krímskych Tatárov z toho, to, tejto blokády e, prúdu a teraz e, je trošku nebezpečná situácia, obávame sa o ďalší vývoj, pretože ťažko sa predpokladá, e, čo bude ďalej sa diať s krímskymi Tatármi. Ďalej, pokiaľ ide o židovskú komunitu, Skúste to dokončiť do pol minúty, je vračník prerušený e, predsedničkou. Okami. Un momento. Un um, momento. Un momento. señor Tanok, señor Tanok, señor Tanok. Pán Tanok. Señor Tanok, ¿quiere ponerse los cascos, por favor? Môžete si prosím dať nasadiť vaše slúchadla, tak chcem vás poprosiť, že keď ja napomeniem osobu, e, ktorá hovorí, aby skončila o pol minútu, tak ma prosím e, neopravujte. Máme ešte ďalšieho vystupujúceho správu. Mňa tiež veľmi zaujíma to, čo hovorí rečník, ale mojou povinnosťou je predsedať schôdzi. Takže, pán Tanok, neprerušujte ma, prosím. Nech sa páči, pán Bariev. Uh, Turkey is our like, nature, nature uh... Turecko ako prirodzený spojenec bolo spojencom ešte od e, začiatkom 20. storočia, ale momentálne je situácia presne e, zvláštna, keď porovnáme reakciu Turecka voči Turkmenom do Sýrie a na začiatku krímskej krízy voči krímským Tatárom zrazu sa obnatili na Bezpečnostnú radu. Ale v e, prípade kým sa to neudialo, ale musím povedať, že pred týmto konfliktom sme mali e, celkom dobré vzťahy s Tureckom, pretože oni akoby nahrádzali ekonomické vzťahy kvôli blokáde a zabezpečovali dodávky mnohých potravín, ktoré prichádzali z Turecka prakticky. Takže malo tu veľký, veľa ekonomickej činnosti, ale Napríklad nedávno sme počuli, že aj turecké knihy boli e, pálené verejne a podobne. Ak dovolíte, pán Tenok, veľmi ľutujem, že to musím povedať zástupcovi ukrajinského veľvyslanectva, ktorý má iba jednu minútu, ale bohužiaľ nemáme na výber. Dávam vám jednu, jednu a pol minúty a ospravedlňujem sa hneď. Uh, Vážení poslanci, milí kolegovia, v prvom rade sa vám chcem poďakovať za zorganizovanie tohto akcie, ako aj účasti mimovládiek, pretože práve takéto podujatia nám umožňujú riešiť situáciu porušovania ľudských práv v súvislosti s ruskou agresiou. Myslím, že je úplne jasné, že porušenia ľudských práv a slobody vyplývajú z porušovania medzinárodného práva Ruskom. V prípade Krymu je jasné, že konečným cieľom e, ruskej politiky je vyhostiť nežiaducich obyvateľov pod záštitou alebo pod zástierkou antiextremistických opatrení. E, Vidíme v posledné dni mnoho prehliadok, e, bytových prehliadok v tatarskej komunite na Kryme. Dochádza k veľkým e, porušovaniam ľudských práv, nezákonné zatknutia, mučenie, porušovanie slobody a podobne. A v Dombase je situácia ešte horšia od svojvoľného zatknutia, nútenej práce, zatknania, poprav a podobne a a ekonomická situácia sa zhoršuje. V zásade e, Rusko začalo sťahovať vojenské stavy e, z Keby Rusko začalo stiahovať svoje sily z Donbasu, ľudskoprávna situácia by sa zlepšila, ale e, Rusko vôbec nie je ochotné o tomto hovoriť. Taktiež ruší svoje záväzky, porušuje svoje záväzky a ďalšia dôležitá vec, ktorú by som chcel spomenúť, je porušenie práv ukrajinskej menšiny v Rusku. Nedávny prípad je prehliadka ukrajinskej knižnice v Moskve a zatknutie jej riaditeľky. Takže kľúčová otázka je, čo možno spraviť spolu s Ukrajinou a čo môže spraviť medzinárodné spoločenstvo. Ja mám tri body. Poprvé, sa snažíme použiť, využiť všetky právne nástroje, ktoré máme. My sme začali aj proces na Medzinárodnom súdnom dvore, kde chceme priviesť Rusko na zodpovednosť za porušovanie medzinárodných dohovorov. Taktiež sme zohľadnili aj právomoc Medzinárodného trestného súdu. Po druhé, je dôležité mať čo najväčší prístup medzinárodných humanitných organizácií do okupované, na okupované územie. Ale ako prinútime Rusko, aby poskytlo takýto prístup? Keď hovoríme o ľudskoprávnej situácii, musíme hovoriť o ich príčinách, o koreňoch príčin a nie len o symptómoch. A po tretie, musíme vyvíjať väčší tlak na Rusko cieleným nátlakom, pretože inak nepo, sa nám nepodarí vyriešiť túto tristnú situáciu v ľudských právach. Jej riešenie závisí od toho, ako rýchlo sa nám podarí Ďakujem. Ďakujem Elena, ďakujem našim expertom, kolegom z ukrajinského zastúpenia. Myslím si, že je to dobrý začiatok hearingu. Potrebujeme ešte viacej eh, informácií a systematicky hovoriť o tejto situácii ľudských práv. Ďakujem všetkým veľmi pekne za vašu účasť. A ja vám všetkým veľmi ďakujem a, a teraz e, pani Rovhov. toho Hodorhov, dávam vám slovo, aby ste predložili svoje stanovisko. Snažila som sa váš čas ustrážiť, ale ako vidíte, nebolo to jednoduché. Dávam vám slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani. Prosím, a dodržujte ticho. Budem stručná. Ja som spravodajkyňa pre stanovisko k správe INTA. Úloha výboru INTA je implementácia odporúčania parlamentu k sociálnym a environmentálnym normám, ľudským právam a e, zodpovednosti spoločenskej odpovednosti podnikov. V roku 2010 bola iniciatívna správa výboru pre obchod a v tejto iniciatívnej správe sme vtedy žiadali, aby význam ľudských práv v obchodných vzťahoch EÚ dostal väčší priestor, väčší, väčší význam. A teraz 5 rokov potom hodnotíme, či sa to naozaj stalo. V tomto stanovisku sa nezameriavam na obchodné aspekty, ale na aspekty ľudských práv. Poprvé, je veľmi dôležité, aby preferenčné obchodné politiky obsahovali aj alebo boli použité ako páka na posilnenie ľudských práv. Máme od roku 2014 nový systém výhod a ten je nasmerovaný správnym smerom. Pokiaľ ide o viacstranný dialog so všetkými obchodnými partnermi EÚ a že máme ísť ďalej týmto smerom, to je, myslím, tiež úplne jasné. Teraz je taká situácia, že posúdenie vplyvu v oblasti ľudských práv je veľmi dôležitým nástrojom a používa sa, avšak musím povedať, že by sa tu dalo urobiť ešte viac v tejto oblasti posudzovania do, dôsledkov dopadu, pretože Musíme vedieť, čo sa deje po podpísaní obchodnej zmluvy a čo sa naozaj deje. Ak to nebudeme robiť a sledovať, tak takúto doložku ľudských práv tam nemusíme mať v našich obchodných zmluvách. Posledným bodom, o ktorom chcem hovoriť, je e, toto. V prvom rade ide obchodné zmluvy a my by sme chceli cez obchodné zmluvy a cez spoluprácu dosiahnuť zlepšenie sociálnej situácie, zlepšenie e, environmentálnych noriem, zlepšenie dodržiavania ľudských práv. Ale potom nesmieme preháňať, musíme vždy zachovať rovnováhu, pretože ide aj o ekonomiku a hospodá- e, ekonomické aspekty ktoré teraz viac ako predtým musia zohľadňovať ľudskoprávne aspekty. Ide tu o také prepojenie hard a soft a musíme nájsť tú správnu rovnováhu. Ďakujem. Návrh stanoviska je už preložený a lehota na pozmenujúce návrh je 19. január, takže máte teraz dosť času na to, aby ste napísali alebo sa so mnou skontaktovali. Môže, myslím, že máme dosť času na dobrú, pokojnú spoluprácu. Veľmi pekne ďakujem. E, tento prístup je veľmi zaujímavý, pán Panceri, pol minúty. Eh. Medio minuto anyway. Stručne, v každom prípade vy vlastne nahradzujete správodajcu. Pokiaľ ide o zodpovednosť, e, o korporatívnu zodpovednosť, finančné opera za finančné operácie, tak je tu potrebná správa aj o e, socioenvironmentálnych faktoroch. Súčasná smernica žiada analýzu rizík v oblasti e, zneužívania e, konceptu due diligence. A toto e, bude nútiť firmy, aby sa správali serióznejšie, a najmä pokiaľ ide o tieto oblasti. Myslím si, že E, e, e, by sme mali pracovať tak, aby tieto socioenvironmentálne normy boli záväzné. Tento návrh stanoviska je dobrým signálom na to, aby sa rešpektovali hlavné smernice a princípy v súlade s ľudskými právami a pokiaľ ide o akčný plán na národnej úrovni alebo akčné plány na národnej úrovni, úrovni, tak tam je potrebné, aby Európa riešila otázky extrateritoriálnej judikatúry. A, a, najmä sa to týka tých podnikov, ktoré sídlia v tretich krajinách, aby mohli byť e, ich spory riešené európskymi súdmi, lebo 4 európskych firiem aplikujú medzinárodné právo, e, pokiaľ v prípade, že sú tam spory. Bolo by vhodné, aby sme v tejto správe mali zmienku o potrebe vylepšiť e, túto situáciu. Ďakujem. Ďalší rečník. Takže len veľmi telegrafické body, keďže je taký čas, aký je. Jedna vec, keď sa pozriete napríklad na Vietnam, tam nebolo po žiadne posúdenie vplyvu kým predtým, než sa robili, e, podpisovala dohoda o voľnom obchode. A tiež e, tu existujú aj určité dôkazy, že keď sme podpisovali e, dohodu o voľnom obchode, tak niektoré veci neboli dostatočne financované o otázkach životného prostredia a ľudských práv. A aj financovanie tých e, domácich poradných skupín, keď sa to nesnice, tak vlastne nevieme, e, kde vlastne dochádza k porušovaní ľudských práv. Veľmi pekne ďakujem, pán Martin. A myslím, že je tu aj pani Silvia Formentini, ktorá je e, politickou koordinátorkou pre udržateľný rozvoj. Dávam vám jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne. Budem veľmi stručná. Chcela by som poďakovať tomuto výboru za prácu a komisia vždy víta prácu viacerých výborov, hlavným je tu INTE, INTA a naozaj je to veľmi široká téma a multidisciplinárna téma, týka sa viacerých prvkov európskych politík, nebudem to všetko čítať, lebo toto je jasné, zahraničná politika a ľudské práva a tak ďalej, otázka vypracovania posúdení vplyvu E, tá, chcel by som povedať, že stratégia, ktorú komisia prijala minulý mesiac, e, tá je jasne v záväzku komisie, že musí venovať e, vysokú pozornosť ľudským právam v obchodnej politike EÚ. Takže ja by som vyjadrila viac, ale keď nemáme čas, tak viac nepoviem a komisia naďalej je k dispozícii pre diskusiu v tomto výbore a môžeme ďalej pracovať na tomto stanovisku. Ďakujem pekne. Ďakujem. E, skutočne ste boli veľmi efektívna. Pani Rowell, želáte si niečo e, ešte doložiť? Nejaký záverečný komentár? I, I believe the remarks were... E, myslím si, že tieto poznámky boli v zásade pozitívne a dokážem ich zapracovať do textu a potom si môžeme pozrieť pozmenujúce návrhy a hovoriť aj s tieňovými spravodajcami. Naozaj máme dosť času na to, aby sme sa venovali tejto otázke možno po Vianociach. Ďakujem. Tak sa uvidíme popoludní. Ďakujem.